Zápisnica zo včerajšej schôze bola rozdaná. Máte nejaké pripomienky k zápisnici? Tým pádom môžeme schváliť zápisnicu? A ďalší bod je hlasovanie eh, o požiadavke eh, na konzultáciu s výborom